Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Uh, we will start with the first... Dobrý deň, kolegovia. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno, prajem, kolegovia. Budeme hovoriť o správe Európskej komisie pokroku Rumunsku v rámci mechanizmu na zaistenie spolupráce v overovania. Bude to podľa mechanizmu overovania a spolupráce. Kooperačný a verifikačný mechanizmus bol zriadený v rámci prístupu Bulharska a Rumunska do Európskej únie v roku 2007 na to, aby sa riešili nedostatky v justičnej forme a takisto potieral boj proti korupcii a takisto sú tu viaceré e, správy, ktoré sa sústredili na snahu rumunských a bulharských orgánov prostredníctvom špecifických odporúčaní a ohodnotil sa ten pokrok. A správa z roku 2017 bola zverejnená zo strany komisie v januári a my sme prizvali pána Williamsa, ktorý je z generálneho sekretariátu Európskej komisie na to, aby prezentoval tieto správy, boli to výmena názorov s poslancami. Nech sa páči, pán Slíz, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz pán predseda aj výboru za to, že ste komisii dali možnosť prezentovať tieto dve správy, ktoré boli prijaté v januári. Tieto dve správy majú tohto roku trochu odlišný charakter v porovnaní s minulosťou, ak sa pozrieme na dlhodobý, na dlhodobý charakter CVM. Tento rok vlastne komisia mohla viac oceniť a spracovať tie dlhodobé trendy a hodnotiť viac otázky týkajúce sa udržateľnosti a irreverzibility toto znamená, že tá správa samotná sa sústredí na odlišné e, otázky a porovnaní s minulosťou obsahuje aj inú štruktúru. My sme sa sústredili na otázky, ktoré sú stanovené v rámci rozhodnutí CVM a dosiahli sme závery v tej oblasti, do akej miery tie členské štáty dosiahli plniť tieto záväzky a musíme povedať, že tu bolo určité pozitívne kroky v rámci ktorých sme e, podporili členské štáty v tom, aby urýchlili tieto implementácie. Takisto sme predložili konkrétne implementácie, ako sa tieto veci dajú dosiahnuť. Niekedy v minulosti komisia bola požiadaná, aby bola i presnejšia, pokiaľ ide o záber CVM a hľadne toho, čo treba robiť. A tá správa a jej štruktúra by mala pomôcť v tejto oblasti ešte za tieto odporúčania sú vlastne komplexné a finálne a, a, a teda aspoň podľa toho, ako to je popísané v tých správach, tie prvky vlastne poznamenali jasný pokrok. Tie správy sa sústredia na benchmarky e, a identifikujú sa tu aj jednotlivé fázy pokroku. Ten pokrok do budúcnosti E, by mal vyzerať tak, že sa tie benchmarky završia, keď sa všetky odporúčania splnia a potom vlastne komisia završí celý proces CVM. Komisia takisto zdôrazňuje, že e, je to vlastne kompatibilné aj s tým cieľom uzatvoriť CVM v rámci súčasného mandátu komisie. Na to, aby sa spodarilo zabezpečiť tieto ciele, sú, vyžaduje si to skutočne veľké odhodlanie a spolupráca. Viaceré z tých odporúčaní spočívajú na tej myšlienke, že ak správne mechanizmy sa uplatnia, v tom zmysle, aby tieto dve, dva štáty preukázali zlepšenie, tak takýmto spôsobom sa takýmto spôsobom sa zlepší tá situácia, aj pokiaľ ide o spoluprácu. Takisto by som chcel povedať, že komisia sa rozhodla, že využije príležitosť na to, aby v dvoch správach zdôraznila to, že nepovažujeme za vhodné, aby sa CVM prepájalo s rozhodnutiami v ostatných oblastiach. Tieto dve správy, môžeme sa pozrieť na ne o sve, začneme teda s Bulharskom, kde teda tá analýza 10-ročná nás prináša Poprvé sú tu benchmarky, kritéria, ktoré vlastne pokrývajú rôzne aspekty justičnej reformy. Značný pokrok bol zaznamenaný, pokiaľ ide o zriadovanie stabilného ústavného rámca. Takisto je tu pokrok v oblasti právneho rámca a v kontexte profesionalizmu, zodpovednosti a efektívnosti práce justičného systému. Justičná reforma, ktorá začala v roku 2015, je takým mílnikom v tomto procese. Tieto zmeny priniesli vlastne to, že Najvyšší súd má teraz dve komory, e, kde je takisto takýmto spôsobom je viac transparentných pravidel a aj pokiaľ ide o voľby na súdoch, tieto sú teraz slobodnejšie, voľnejšie a je to kľúčový test ohľadne toho, že akým spôsobom sa teraz na rade bude môcť dopracovať táto krajina k väčším finančným podporám. Dostali, došl, nastali tu aj väčšie právomoci, ktoré dostali sudcovia a súdy ako také. Pokiaľ ide o tie hlavné výzvy, ktoré tu boli z minulosti, išlo tu napríklad o uplatňovanie trestného kódexu, pokiaľ ide o vysokú kriminalitu a takisto pokiaľ ide o činnosť prokuratúry boli tu viaceré pokroky, ktoré boli koordinované zo strany, zo strany Európskej únie a tieto vlastne viedli k nezávislej analýze eh, bulharsk, bulharského súdnictva a ešte tu bude dosledovanie tejto situácie. Ešte stále sú tu určité výzvy, pokiaľ ide o trestné stíhanie závažnej trestnej činnosti a Takisto sú tu ďalšie benchmarky, ktoré sa sústredia na organizovanú kriminalitu a ďalšie oblasti. E, Celkový obraz kriminality v Bulharsku sa za posledných 10 rokov zmenil a tie výzvy, ktorým čeli Bulharsko v súčasnosti, pokiaľ organizovanú kriminalitu, tieto sú viac v súlade s tou situáciou v porovnaní s ostatnými členskými štátmi. Takisto sú tu dôležité inštitucionálne pokroky, avšak sú tu ešte určité nedostatky, pokiaľ ide o e, súdne stíhanie. E, identifikujú sa tu ešte tie posledné výzvy, ktoré sú v oblasti boja proti korupcii, a to aj napriek ústavným zmenám po prvých rokoch po vstupe, ako aj prijatie ambiciozného protikorupčného protikorupčnej stratégie v roku 2015 táto stratégia je ešte stále v tých počiatočných e, fázach a e, táto správa bola prvýkrát prezentovaná parlamentu ešte v roku 2015, ale pokrok sa skutočne vyvíja iba pomaly, pretože si to vyžaduje skutočne široký politický koncenzus. Bulharsko musí preukázať ešte dôsledný, dôsledné dosledovanie vysokých prípadov, e, aby sa to dostalo teda pred súd. Jedno z tých odporúčení je, aby sa z krajina zhostila prístupu, ktorý bol stanovený v roku 2015 v kontexte boja proti korupcii, e, aby e, bolo zriadené efekty, aby bol zriadený efektívny orgán boji proti organizovanej kriminalite a korupcii, a to aj v tých najrizikovejších sektoroch. Takže Pokrok v Bulharsku doposiaľ nebol až taký rýchly, ako to bolo pôvodne očakávané a dôležité výzvy ešte stále sú tu a musia sa zvládnuť. Avšak s veľkým odhodlaním toto odporúčanie, ktoré tu je napísané, je dosažiteľné v rámci toho časového harmonogramu, s ktorým počítame. A potom pokiaľ ide o Rumúnsko, tu je takisto aj správa o Rumúnsku, ten 10-ročný prístup komisii umožní identifikovať e, veľký pokrok v oblasti viacerých e, odvetví. Pokiaľ ide o justičný systém, je tu jasný ústavný pokrok a profesionalizácia justície ktorú podporujú aj navýšenie finančných zdrojov. Najvyšší súd magistrátu sa bol ustanovený ako taký manažer justičného systému a preukázal preukázanú vôľu, jasnú vôľu, pokiaľ ide posilnenie nezávislosti justičného systému, avšak e, dochádza tu k prípadom neimplementácie súdnych rozhodnutí. Boli tu viaceré právne reformy, napríklad trestný zákonník bol e, aktualizovaný, kde sa podporujú také myšlienky ako férové trestné e, stíhanie alebo férové súdne spory. Tie odporúčania vlastne sa teda sústredia na obmedzené množstvo e, oblastí, kde ešte sú určité nedostatky, napríklad pokiaľ ide posilnenú spolupráce medzi inštitúciami a posilnený systém udržateľnosti. Nový najvyšší súd ktorý vlastne začal e, fungovať tohto roku, bude musieť splniť veľkú úlohu, pokiaľ ide o zriadenie a dosledovanie týchto reformných stratégií. A pokiaľ ide o integritu, Národná agentúra pre integritu preukázala e, určitý trend e, jasných výsledkov od roku 2013, a to aj v tých citlivých oblastiach, ako napríklad voľby alebo verejné obstarávanie. A je tu veľký otáznik, ktorý súvisí skôr s právnym rámcom v oblasti integrity, kde ešte doposiaľ nebolo možné e, spustiť jasný, jasný konsolidovaný právny rámec. A takisto sú tu problémy, ktoré sa opakujú, pokiaľ ide o rezistenciu voči implementácii tých záverov tejto agentúry, aj v tých prípadoch, kde to bolo potvrdené zo strany zozhodnutia súdu správy poukázali na to, že sa e, tu bojuje aj proti korupcii na najvyšších miestach a pokrok by sa mal zrýchliť tým, že sa uzákoní nová agentúra, ktorá sa bude venovať práve tejto problematike. Predsa len tá stabilita právneho rámca je ten problém, ktorý sa objavuje stále a poukázali na to aj udalosti tohto januára v tomto roku. A je tu kritika zo strany médií, a pokiaľ ide o to, ako fungujú súdy, pokiaľ ide o odnímanie imunity. A posledná oblasť, ktorá je v správe analyzovaná, to sú dôležité oblasti, ktoré sa týkajú boja proti korupcii na všetkých úrovniach vo všeobecnosti sa si to berie ako problém, ktorý tu ešte stále je. Stíhanie korupcie je prioritou pre verejné ministerstva a Národná stratégia boja proti korupcie poskytuje konkrétny rámec pre ďalšie kroky, ale stále ešte sa musia robiť ďalšie kroky, pokiaľ ide o prevenciu v oblasti korupcie a prevenčný prístup zo strany verejných orgánov administratívy sú dôležité na to, aby sa v podstate zamedzilo nejakým možnostiam pre ďalšiu korupciu. To je kľúčový prvok pre úspech. Vo všeobecnosti na záver treba povedať, že tieto dve správy obsahujú pozitívne hodnotenie ak tieto odporúčania budú realizované, tak budú dostatočné na to, aby sa mohol ukončiť proces CVM. Výnimkou však zostáva to, ak by sa v podstate e, smerovanie situácie obrátilo opačným smerom a v tomto kontexte vlastne e, komisia vyjadrila aj kritiku na tým, čo sa udialo v januári. Teraz e, vlastne sa venujeme tým najnovším vývinom situácie zo strany vlád v oboch krajinách, je kľúčové postupovali podľa tých odporúčaní na to, aby sa mohol proces CVM nakoniec uzatvoriť. Kedy sa to celé udeje, tak to závisí od podpory všetkých štátnych aktérov, vlády, parlamentu, ako aj súdnictva, rovnako ako aj zo strany spolupráce komisie a ostatných partnerov. My si myslíme, že tento pozitívny signál bude ďalej stimulovať ďalšie reformy, aby sme sa mohli uberať k tomuto spoločnému e, záveru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo poslanci, ktorí sa prihlásili. Máme tu prihlásených pani Makové, pani Stevens, pani Grapini, pána Šogora a takisto aj ďalších, ktorí sa prihlásili výborne. Takže nech sa páči. So we start, uh, in the order of... Takže začneme podľa politických skupín. Pani Gabriel má slovo, nech sa páči. Nech sa páči, pani Gabriel. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže prejdem do bulharčiny. Ja by som sa chcela poďakovať komisii za správu ohľadne pokroku Bulharska podľa mechanizmu CVM. 10 rokov po tom, čo Rumunsko a Bulharsko vstúpili do Európskej únie, poznačili vlastne aj 10-ročné obdobie, odkedy sa vlastne zriadil ten mechanizmus CVM. Takže hneď v úvode by som chcela povedať, že tento mechanizmus bol skutočne na prospech, e, pokiaľ ide o reformy a tento mechanizmus pomohol bulharskej vláde v oblasti reforiem súdnictva, v oblasti boja proti korupcie a takisto treba povedať, že v tých ostatných rokoch tu boli viaceré otázky, ktoré vyvstali ohľadne účinnosti tohto mechanizmu. Nie sú tu žiadne kritériá, ktoré by viedli v podstate k tomu, že by sme sa mali už tohoto mechanizmu zbaviť. Je veľmi dôležité mať jasný rámec ohľadne toho, ako budú fungovať lehoty v oblasti plnenia benchmarkov. Ja by som chcela zablahoželať komisii v tom ohľade, že v tej poslednej správe tie kľúčové kroky sú veľmi jasne definované na základe do pokroku doposiaľ a v tých oblastiach, kde boli naformované špecifické odporúčania. Takže tá moja otázka je, ak tieto odporúčania budú implementované, či CVM skutočne bude ukončené. V poslednej správe sú viaceré odporúčania týkajúce sa väčšej miery transparentnosti a intenzívneho predkladania správ a chceli by sme počuť viac informácií hľadne toho, ako sa to bude diať či sa budeme držať tých pokrokov, ktoré sme, postupov, ktoré sme doposiaľ uplatňovali, pokiaľ ide o e, ten základný princíp, teda právny štát, ako aj pravidelný dialog o vzťahu ku komisii. Čo by ste teda očakávali od nás, čo by sme mali zmeniť? A keď už hovorím teda o právnom štáte, tak by som rada spomenula aj tú skutočnosť, že v oktobri minulého roku napríklad Európsky parlament prijal návrh ohľadne záväzného európskeho mechanizmu týkajúceho sa právneho štátu, ktorý by mal byť aplikovateľný vo všetkých členských štátoch, ktorý môže pomôcť pri vyhodnocovaní systematického pokroku všetkých členských štátov a bude doplňať ten, tie mechanizmy, ktoré sme mali v Bulharsku a Rumunsku, ktoré by mali takto byť nahradené pracuje komisia na urýchlení tohto procesu, pokiaľ ide o plnenie tohto odporúčania. Sú tu viaceré faktory, ktoré by vlastne mali byť takto zohľadnené a niektoré z týchto faktorov nie sú teda v rámci možností plnenia zo strany dvoch krajín. Dá sa to dosiahnuť iba vtedy, ak sa budeme všetci držať princípov právneho štátu a princípov plnej transparentnosti. A preto niektoré z tých mechanizmov, ktoré sa týkajú iba niektorých členských štátov, by mali byť revidované, pretože potrebujeme spoločný európsky mechanizmus, pokiaľ ide o otázky demokracie a právneho štátu a pokiaľ ide aj o ochranu ľudských práv. Iba takýmto spôsobom vlastne to, čo spomenul aj Jean-Claude Juncker, pokiaľ ide o ukončenie tohto mechanizmu ešte počas tohto mandátu, je niečo, čo sa môže konať ešte v rámci jeho mandátu. Ďakujem pekne. Pani Grapíny. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja budem takisto hovoriť po rumúnsky, teda svojim materinským jazykom. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme hovoriť o tejto téme. Ďakujem pekne komisie za predstavenie tejto témy a takisto ako aj moja kolegyňa sa budem sústrediť na oba štáty. Vlastne teraz uplynulo 10 rokov od zavedenia toho mechanizmu CVM a v rámci správy o Rumunsku vlastne hovoríme o najnovšom vývine situácie a skutočne ma teší, že boli urobené určité pokroky, ktoré tu boli aj prezentované a vlastne, že tu bola spomenutá aj udržateľnosť týchto pokrokov. Súhlasím s tým, čo povedala pani Gabriel z EPP. Myslím si, že ten mechanizmus, ktorý dotýka iba dvoch krajín, v podstate už nie je vhodným, pretože potrebujeme taký nástroj, ktorý by bol aplikovateľný na všetky členské štáty, pretože vlastne korupcia a organizovaný zločin sú vo všetkých krajinách a preto potrebujeme jednotný mechanizmus, ktorý by sa týkal všetkých členských štátov. Predtým, než vlastne položím moju otázku, by som sa vyjadrila nasledovným spôsobom. Hovoríte, pokiaľ ide o Rumúnsko, že justičný systém v Rumúnsku sa kritizuje, a to nielen v Rumúnsku. Áno, ale tu sa kritizujú kroky jednotlivých osôb ale ľudia nekritizujú systém ako taký. Ľudia v Rumunsku si želajú, aby ten systém bol jasnejší. E, máme napríklad národnú agentúru, e, ktorú tu máme, takisto agentúru pre integritu, takisto a takisto agentúru boji proti korupcie. To znamená, máme štruktúry, ktoré sú pevné, ktoré fungujú, ale sú tu ešte niektoré osoby, ktoré nedodržiavajú všetky princípy. Doriši, ja by som si prijala dozvedieť sa viac o tom, aká je z hľadiska komisie perspektíva po uplynutí desiatich rokov, kde sa ráta s zrušením tohto systému určeného pre dva štáty a či existujú nejaké štúdie, či sa ráta s nejakým modernizovaným systémom sledovania v celej Európskej únii. Domnievam sa, že súdnictvo by malo byť pod rovnakým dohľadom všade. A som zvedavá, či máte už nejaké konkrétne námety. A teraz ako ďalšie vystupí pani Makovej. Mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som e, e, ja poďakovala komisii e, za rozhodnutie z minulého roku, na základe ktorého mm, sa rozhodlo o prijatí spoločného systému overovania spolupráce. To znamenalo obrovský prínos v boji proti korupcii. V období rokov 2005 a 2006. A od vtedy by sa nebolo podarilo to, čo máme teraz vďaka vďaka e, e, celému procesu e, CVM a predkladaným správam vidíme tu prípady odsúdenia politikov, či už z vládnych alebo opozičných strán, pravoplatné odsudzenie starostov a ďalších úradníkov, či už z regionálnej alebo miestnej úrovne. Takisto podarilo sa nám postihnúť e, e, niektorých e, miestnych tzv. baronov. Ale napriek tomu všetkému je tu stále veľa práce. Vo viacerých oblastiach politici sa snažia upraviť legislatívu vo svoj prospech. Bez e, tohto procesu CVM by sme mm, nemali e, vytvorenú agentúru pre boj proti korupcii a CVM e, ráta s tým, že jedným z predpokladov určitá dedičnosť našich inštitúcií. Teda predpokladom je e, prekonanie tejto dedičnosti, najmä pokiaľ ide o omenovanie e, e, súdcov Najvyššieho súdu. Domnievam sa, že tento proces by mal pokračovať, kým sa nenaplnia všetky stanovené ciele. Spolu s ostatnými kolegami sme e, sa snažili vytvoriť systém predkladania správ o korupcii na celoeurópskej úrovni, aby platil pre 27 členských štátov. Ale to je vec sama o sebe. A CVM určený e, pre dva štáty môže pokračovať, kým sa nenaplnia všetky e, stanovené ciele, kým e, e, e, budú existovať politici snažiaci sa vyhnúť vyšetrovaniu a e, ktorí sa budú snažiť e, e, naďalej o beztrestnosť. A takisto, pokiaľ ide o korupciu v oblasti verejného obstarávania, Treba povedať, že pre náš národ, pre Rumúnsko je dôležité, aby sme e, sa zbavili tohto problému, aby sme skoncovali e, s korupciou, pretože to, čo sa podarilo dosiahnuť na teraz, nie je nezvratné. Stále existujú určité rezervy, možnosti posilnenia demokracie a nie je možné vytvoriť moderný štát e, za, v podmienkach korupcie, pretože to neumožňuje e, ozajstnú hospodárskú súťaž a chyba tu dôveru, dôvera v štátne inštitúcie. Opätovne ďakujem komisii a domnievam sa, že čím viac budeme mať príslušných mechanizmov, tým je to lepšie, pretože budú vyvieť veľký tlak na politikov, ktorí si neprajú boj s korupciou. A teraz pani Hujsmanová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, v tomto výbore e, stále e, a opätovne diskutujeme o ďalšej správe o Rumunsku a Bulharsku. Čo je v tomto prípade odlišné? V tejto správe sú určité stanovisko a, a návrhy E, ohľadom budúcnosti sme už viackrát diskutovali vo výbore o určitých nesúladoch e, e, mm, a nezrovnalostiach v tejto správe, ale tentokrát sa v správe uvádza, že na základe odporúčaní sa darí dosahovať pokrok pri naplňaní stanovených cieľov. Nezabudajme pri tom, že v Európskej únii existujú rôzne mechanizmy zabezpečovania právneho štátu a tieto sa uplatňujú nerovnakým spôsobom. A to odhalil aj CVM. I keď v iných súvislostiach komisia eh, konštatovala, že Rumunsko a Bulharsko si počínajú pomerne dobre v oblasti spravodlivosti a CVM sa nadalej uplatňuje voči týmto dvom štátom, nie však voči ostatným. Budeme naďalej trvať, aby e, e, sa to zneužívalo voči Bulharsko a Rumunsku, pokiaľ ide o prístup do šengenského priestoru. A E, domnievam sa, že netreba e, e, podmenovať závery tejto správy napríklad s prístupom k šengenskému priestoru. A my zase vieme, že títo správy sa využívajú na to, aby sa týmto štátom neumožnil prístup do šengenského priestoru, napriek tomu, že splňajú ostatné kritériá. A dúfam, že sa uplatní spravodlivý mechanizmus voči všetkým E, mechanizmus, ktorý e, navodí zmeny, ktoré budú dlhodobo udržateľné a tie sa budú uplatňovať, a to zdôrazňujem, voči všetkým členským štátom, nielen niektorým. Pán Šöger ako ďalší. Thank you. Ďakujem. Vďaka podpore únie Rumunsko a Bulharsko dosiahli značný pokrok v oblasti súdnictva. Dúfam, že tento proces sa neskončí ale 10 mm, rokov e, e, neskôr e, Rumunsko je pomerne nízko v rebriku boju proti korupcii a ten boj sa používa selektívne. Takisto sú tu určité výhrady, pokiaľ ide o porušenie princípov právneho štátu. Napríklad hovoríme o vyšetrovaní Národnej protikorupčnej agentúry, e, zriadenia e, e, náboženskej školy v menšinovom jazyku, kde teraz študujú 400 žiakov. Nikdy inde zriadenie takéto školy by nebolo prenasledované prokuratúrou. Je dobré, že systém CVM posilnil justičný systém v Rumunsku, ale stále sú tu viaceré nedostatky vrátane tých, ktoré sa e, zatiaľ neriešia prostredníctvom mechanizmu CVM. Národné menšiny e, už zistili, že potom, ako sa oslabí e, tlak zo strany únie, dosiahnutý pokrok sa môže zvrátiť a prijaté zákony sa nepoužívajú v praxi a stále sa branie využívaniu menšinových jazykov a E, majetok cirkvi po restitúcii sa opätovne znárodňuje na základe súdnych rozhodnutí. A preto domnívam sa, že namiesto toho, aby sme hovorili o termíne zrušenia mechanizmu CVM, treba sa podrobnejšie pozrieť na to, ako funguje justičný systém a právny štát v Rumunsku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Šager. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem komisii za predloženú správu. Domnievam sa, že mali by sme si sami pripomenúť, že e, vtedy, keď e, Rumunsko a Bulharsko sa stali e, členmi únie, existovala určitá situácia. Na rozdiel od ostatných členských štátov v Rumunsku a Bulharsku sme sa stretli s tým, že išlo o pomerne chudobné štáty a v oboch štátoch e, bola pomerne rozsiahla korupcia, to vo všetkých e, verejných oblastiach. A bohužiaľ, e, korupčné postupy sa považovali za bežné počas viacerých rokov. Čiže bola to pripravenosť zmeniť si to jednak v samotných týchto dvoch štátoch, ale aj v Únii. A práve preto sa vytvoril tento mechanizmus pre tieto dva štáty. A som e, ráda, že po uplynutí desiatých e, rokov, čo z historického hľadiska nie až tak veľa, sa podarilo dosiahnuť značný pokrok. Ale samozrejme sú tu aj určité nevyriešené problémy. Ale bolo by som rada, aby sme sa vyhli e, dvojakým štandardom. Správne sme si vypočuli od komisie, že dosiahol sa určitý pokrok v justičnej oblasti a že realizácia novej legislatívy je iba pomalia, pomalá ale úprimne povedané, e, my to pozorujeme e, nie, aj v ostatných členských štátoch. Zistujeme, že implementácia legislatívy je tam e, spomalená, takže nemali by sme uplatňovať nerovnaké štandardy. A napriek tomu, že existujú určité konkrétne dôvody na zachovanie mechanizmu najmä vo vzťahu k Rumunsku a Bulharsku, situácia v iných členských štátoch sa tiež mení. A bolo by som rada, keby e, sa vydirili niektorí naši kolegovia, ktorí sa opätovne vyjadrujú na adresu Rumunska. E, treba totiž si uvedomiť, že žiaľ musíme e, rovnakou mierou merať Maďarsko z hľadiska korupcie, zneužívania verejných prostriedkov. Máme tu viaceré správy OLAFu a netreba tu hrať politické hry Totiž e, zneužívanie verejných prostriedkov pozorujeme častokrát aj v iných štátoch, takisto aj v západnoeurópskych členských štátoch. Takže je dobré, že máme mechanizmus, e, ktorý nám umožnú dosiahnuť značný pokrok a mali by sme naďalej podporovať Rumunsko a Bulharsko, aby pokračovali e, v cesti boja proti korupcii a podľa mňa e, pripravenosť na to sa nezmenšuje, i keď e, by sme uvítali tu možno, že väčšiu mieru podpory. Ale súhlasím aj s niektorými kolegami e, v tom zmysle, že žiaľ je nutné, aby sme uplatňovali obdobné kontrolné mechanizmy a vyvíjali obdobný tlak vo vzťahu k vývoju v ostatných štátoch a nemali by sme zatvárať oči pred takýmto vývojom. Ďakujem veľmi pekne. pani Stevens. Thank you, chair. Ďakujem, eh, pán predsedajúci, vážení kolegovia. A ja by som chcela poďakovať komisii za predložené správy o uplatnení mechanizmu CVM. Rumunsko dosiahlo značný pokrok a mala by pokračovať v boji proti korupcii eh, aby sa zachovala kvalita tejto práce. Mm, Národná protikorupčná agentúra a ostatné e, e, inštitúcie e, pracujúce v tomto smere nemali by meniť proces menovania vedúcich prokurátorov. Súčasný mm, postup funguje celkom dobre hlavný prokurátor e, agentúry DNA, generálny prokurátor a ostatní prokuratúry z ústredných orgánov sa musia e, menovať na základe e, rovnakých pravidel, ktoré sa osvedčili. Je nevyhnutné, aby sa nemenil legislatívny a inštitucionálny rámec Národnej protikorupčnej agentúry je dôležité konštatovať, že v Rumunsku protikorupčné úsilie bolo ús, úspešné a politici, ktorí sa e, snažili e, brániť e, jej fungovaniu, musí byť zastavené. Treba taktiež skoncovať s, s zneužívaním legislatívy a šírením ne, spravdivých informácií o DNA. Mechanizmus CVM znamená, že Európska komisia podporuje Rumunsko v Eh, ďalšom boji proti korupcii. Eh, eh, Rumunsko sa na základe toho nestalo krajinou druhej triedy, ako to tvrdia niektorí tento mechanizmus musí pokračovať e, práve preto, e, e, lebo Rumunsko je členom únie a únie je pritomná v Rumunsko. Nezabúdajme, že právny štát je jedným z kľúčových princípov Európskej únie. Korupcia zabíja, prináša chudobu, deformujú hospodárskú súťaž a podkopová dôveru občanov v štátne inštitúcie a vládnuce strany. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Pán Váden. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne dámy a páni. Rád by som poďakoval komisii za predloženú správu alebo správy. Ako zástupca Bulharska musím povedať, že počas uplynulých desiatich rokov, odkedy sme členmi únie, sa v našej krajine zrealizovali viaceré reformy v oblasti súdnictva a boja proti korupcii. Je to odzrkadlené aj v správach o CVM. Avšak E, treba si uvedomiť, že hlavným e, hybným mechanizmom je e, prianie e, Bulharov nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou. Ako e, ide o snahu o e, orgánov činných v trestnom konaní modernizovať svoju činnosť. Odporúčania obsiahnuté v správe nie sú e, systémové, niekto, niekedy e, sú navzájom e, protichodné a nemusíme ich brať ako určitú mantru. V skutočnosti z piatich predstaviteľov komisii iba dvaja pôsobili na plný väzok a nemajú žiadne skúsenosti či už v oblasti súdnictva alebo činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Treba však uvedomiť, že reformy budú pokračovať, a to nie len preto, že niekto v Bruseli eh, tvrdí, že sú nutné, ale preto, že ide o niečo, čo požaduje občianská spoločnosť a krajina ako celok. Ide o proces, ktorý sa rozbehol eh, eh, od pristúpenia mm, týchto dvoch štátov, ale v súčasnosti nie je až taký účin, účinný. o diskriminačný mechanizmus, ktorý platí voči iba dvom členským štátom, i keď vieme, že korupcia je prítomná v celej Európskej únii. Tento mechanizmus žiaľ sa zneužíva, pretože sa e, používa na politické účely a bráni e, e, Rumunsku a Bulharsku v prístupe e, E, k šengenskému priestoru, a to napriek tomu, že e, nespadá pod oficiálne e, kritéria a preto tento mechanizmus treba čím skôr zrušiť a nahradiť celé európskym mechanizmom, mechanizmom založeným na uplatnení objektívnych kritérií, ktoré sa budú vzťahovať rovnakým spôsobom na všetky členské štáty. Záverom by som chcel sa opýtať zástupcov komisie, koľko z je, stoje príprava týchto správ eh, o CVM z hľadiska eh, daňových poplatníkov únie. Mám na mysli všetky tieto úlohy eh, na základe mm, subdodovateľských vzťahov. A kedy dostaneme od komisie návrh, za ktorý sme zahlasovali v parlamente minulý rok? Tento návrh by zabezpečil vytvorenie celoeurópskeho mechanizmu. Ďakujem pekne. A, a posledný, e, ako posledný vystupí pán Pavel. Um, salut. Ďakujem. Takže chcel by som uvítať, bo zaznamenali pokrok, tak ako to už povedali kolegovia. Avšak, na rozdiel od kolegov, ktorí povedali, že tento mechanizmus musí ostať zachovaný. Ja si myslím, že by mal byť odstranený. Je to mechanizmus, ktorý sa využíva iba v prípade dvoch štátov. Štátov, ktoré za posledných 10 rokov robili veľký pokrok. Máme po týchto 10 rokoch jasné ciele. Minulý týždeň bol pán komisár Timmermans s našim premiérom a ministrom spravodlivosti. No a predstavili prácu komisie na odstranení CVM. No a všetci traja sa vyjadrili v tom zmysle, že si myslia, že tento mechanizmus môže byť odstranený, pokiaľ samozrejme budú dosiahnuté ciele ciele, ktoré sme si, ktoré sme si spoločne stanovili. No a nesmieme zabudnúť, že teraz, keď už máme k dispozícii tieto ciele, môžeme si vytvoriť plán, ako ich dosiahnuť. No ale stále sa to točí okolo Schengenu no a potom to padne tak, že všetko možné urobíme, všetko dosiahneme a zase nám povedia, že mechanizmus zostane naďalej zachovaný, no a že sa bude politicky využívať. Avšak tieto ciele sú technického charakteru. Je treba zachovať právny štát, ale právny štát to je aj niečo trochu iné. A tí, ktorí poznajú situáciu v Rumunsku, pochopia, čo teraz hovorím. Základné práva musia byť rešpektované a jedno v akej oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Máme tu ešte ďalšiu pripomienku od pani Makovej, ale prosím, hovorte len stručne, aby pán Slís sa mohol ešte k týmto vyjadreniam sám vyjadriť. Ďakujem. Takže hovorili sme o prepojení Schengenu a CVM. Kolegovia o tom pohovorili aj ďalšie mm, politické strany, ktoré teraz agitujú v Rumunsku. Ja by som chcela predstaviť fakty. Holandsko bolo krajinou, ktorá musela ešte ako posledná súhlasiť a Holandania povedali, že potrebujú dve pozitívne správy CVM. Prvá bola v roku 2011, bola tam aj politická vôľa, no a druhá v roku 2012 bola veľmi negatívna. Vtedy Sociálni demokrati a ALDE zničili právny štát. Pamätajte si, ako to bolo. Bolo tam veľa problémov s voľbami. No a celý ten právny štát bol rozdupaný. A preto sme nevstúpili do Schengenu. A na vine sú tí, ktorí tu teraz o tom rozprávajú, sociálni demokrati a ALDE. Okay. Um, yes, we shouldn't... No, nie, nemali by sme teraz e, začínať túto diskusiu. Mali by sme sa predržiavať diskusie o správach o CVM. No, o všetky politické strany už sa, alebo skupiny už sa vyjadrili. Ja by som teraz chcel požiadať pána Slíza z generálneho od generálneho tajomníka komisie, aby sa vyjadril. E, ďakujem. Pokúsim sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam. Prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že komisia, a no ja dúfam, že je to jasne vidieť, predovšetkým v rámci súčasného kolegia než v minulosti, že komisia skutočne je odhodlaná eh, šíriť eh, právny štát naprieč celou Európskou úniou skutočne kolegium sa veľmi venuje tejto otázke. No a komisár Timmermans sa zúčastnil minulý rok na jeseň na diskusii, kde sa hovorilo o tom, že treba vytvoriť horizontálny rámec a myslím si, že vtedy zdôraznil, že toto bola téma, ktorú komisia považovala za zásadnú v rámci celej únie. No a bol odhodlaný vytvárať systémy v tomto zmysle, napriek tomu, že hm, tu bolo pár otázok, ktoré ešte bolo treba doriešiť v súvislosti s tým modelom, ktorý mal byť predložený. Takže komisia to takto pripravovala. No a taktiež ste tu spomínali prípady týkajúce sa rešpektovania ľudských práv, procedurálnych práv. Je tu rámec rešpektovania ľudských práv, ktorý sme mali v dispozícii pochádzal od Európskeho súdnodvora pre ľudské práva a bol kľúčovým prvkom pri našich prácach. Máme tam otázky ako e, nárok na opravný prostriedok a tak ďalej. No a skutočne toto boli kľúčové prvky. No a čo sa týka CVM, tak áno, CVM, ako bolo povedané, bol vytvorený za určitých okolností a teraz vidíme, že fungoval ako také jadro rôznych konštelácií právneho štátu do rôznej miery. No a je treba tiež povedať, že je to mechanizmus, ktorý má byť e, je určený na zachovanie nejakej rozumnej úrovne. No a v Rumunsku 70 aj v Bulharsku obyvateľov povedalo, bolo to, že chceli dosiahnuť e, nejaký štandard, ktorý bude porovnateľný so zvyškom Európskej únie. No a komisia samozrejme sa snaží dosiahnuť takúto úroveň. A komisia berie otázku CVM veľmi vážne. V minulosti určití ľudia povedali, že je tam príliš veľa prostriedkov alebo príliš málo. Išlo sa z extrému do extrému. No a čo sa týka komisie, tak my sme tomu pridelili toľko prostriedkov, aby to slúžilo svojmu účelu. No a brali sme to veľmi vážne a zodpovedne. Možno je dôležitejšie si vypočuť ostatných. Napríklad máme závery rady. Rok od roku sa vyjadrovali nielen našim odporúčaniam, ale aj celkovému našemu prístupu. No, vyjadrovali sa veľmi pozitívne, podporovali nás. Taktiež EU e barometre, ktoré sme e, vykonali, tak tam boli také výsledky že väčšina verejnosti v týchto dvoch členských štátoch si myslí, že je to legitimné, je to správne, aby rozmer Európskej únie bol súčasťou týchto procesov. Takže my tam vykonávame tieto kroky skutočne vážne a zodpovedne Som veľmi rád, že to zaznelo dnes. Toľko toho, čo naznačilo, že poslanci si všimli, že sa snažíme byť presní v našich odporúčaniach. Bola to taktiež špecifická otázka, keď hovoríme o podávaní správ. Takže ako je to tam? No už tam je to tam e, v rukách e, aj našich, ale taktiež sa určité e, kroky presúvajú do rúk národných orgánov. Ide tam o zodpovednosť. A komisia potom dospieva k záveru, na základe týchto e, informácií, že systémy už fungujú a že je všetko v poriadku. No a potom musíme monitorovať tú prebiehajúcu reformu a taktiež je, sa to treba monitorovať skôr na národnej úrovni, než na európskej. Ďakujeme za tieto reakcie. Takže tým končíme s týmto bodom. Ďakujeme aj našim osťom z komisie za túto diskusiu, takým všetkým rečníkom. Milí kolegovia, ďalší bod na programe to je kľúčový návrh v rámci súčasnej reformy v súvislosti s e, európskym azylovým systémom. Je tu e, systém, e, lebo je to návrh toho, aby sa súčasná smernica zmenila na nariadenie. Smernica je nástrojom, ktorý vychádza z Ženevského dohovoru z roku 1951 a integrácia tohto dohovoru do európskej legislatívy a taktiež táto smernica je zásadným pilierom celého systému. Smernica bola revidovaná v roku 2011. No a teraz, tým, že zmeníme charakter zo smernice na nariadenie, komisia navrhuje, že zajdeme ešte ďalej pri harmonizácii pravidel, ktoré budú aplikované v členských štátoch v súvislosti s príjmaním utečencov a poskytovaním podpory týmto osobám. Taktiež sa tam hovorí o medzinárodnej ochrane a stanovuje sa tam e, stanovuje sa tam ustanovenia ohľadom charakteru práv, e, ktoré potom náleží týmto osobám. Pani Fajon predstavila 9. marca 2017 tretiu verziu správy a dnes budeme hovoriť o 703 pozmeňujúcich návrhov, ktoré ešte boli predložené k, e, dodatočne k 95. E, s pozmeňujúcim návrhom spravodajkyne. No, najprv dám slovo spravodajkyni, potom tieňovým spravodajcom. Takže prosím, naprosto sa všetci usadte, aby pani spravodajkynia mala vašu celú pozornosť. could you please sit down or take the talks outside of the room? Okay, thank you. Then... Dobre, prosím, e, Ďakujem, takže ďakujem za e, spoluprácu dobrú tým spravodajcom, ako je už dobrým zvykom. Toto správa hovorí o kritériách medzinárodnej ochrany v rámci Európskej únie a je to dôležitá téma. Ako už bolo povedané, spolu e, alebo s mojou, e, s mojou návrhom správy, či e, návrh komisie vyslúžil viac než 800 pozmenujúcich návrhov a mali sme e, štyri stretnutia s tými spravodajcami, kde sme spolupracovali aj e, s e, občanskou spoločnosťou, sudcami komisie a s príslušnými príspevkami ich. Chcem im poďakovať za tieto príspevky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Už sme začali pracovať na kompromisných pozmeňujúcich návrhov a som veľmi rada, že mnohé pozitívne prvky môjho návrhu správy sú odzrkadlené v týchto pozmeňujúcich návrhoch. No a ja taktiež plánujem e, pracovať ďalej na týchto kompromisoch. Sú mnohé oblasti e, návrhu komisie, kde sa budeme snažiť dosiahnuť zlepšenie, e, tak aby sme teda vylepšili okolnosti pre udelovanie medzinárodnej ochrany v Európskej únii a skutočne sa posnažím získať pre kompromisy čo najširšiu väčšinu. Napriek tomu, že boli vyjadrené v niektorých pozmeňujúcich návrhoch aj extrémne stanoviská, ale verím, že nájdeme nejakú strednú cestu. Taktiež e, som rada tomu, čo povedali niektorí e, tieňoví spravodajci na stretnutiach, že je tu široká podpora kľúčovým eh, bodom mojej správy a myslím si, že toto nariadenie je jedným z najkľúčovejších návrhov eh, v rámci nového európskeho azylového systému. No a taktiež sú tam dôležité aspekty, ktoré sa venám aj ja vo svojej správe. No a na jednej strane chceme udeliť ochranu tým, ktorí ju potrebujú, dať im šancu na nový život, bezpečný, prosperujúci a dôstojný. Ide tam o určitú pracovnú, určité, tú pracovnú istotu a taktiež integráciu. Ide tam aj o sekundárny pohyb po EÚ. Ďalej tam je otázka štatútu e, utečenca a e, teda e, sekundárnej ochrany naprieč európskym územím. Chceme taktiež znížiť e, administratívnu záťaž e, orgánov, štátnych orgánov. No a chceme harmonizovať systémy Európskej únii. Je to naozaj veľká šanca, pretože ináč budeme čeliť veľkým rizikám, ktoré prichádzajú s pritokom e, migrantov do Európy. No a jedna zo zásadných zmien sa týka dĺžky udelovaného povolenia na pobyt. Komisia si bohužiaľ vybrala tú ľahšiu cestu, nezlepšili to tam vôbec a ja s nimi nesúhlasím. No a Jasné, v rôznych štátoch sú rôzne e, metódy a chápem stanoviska niektorých kolegov, ale mali by sme sa sústredovať na to, čo sa dá čo najlepšie dosiahnuť a myslím si, že ten právo, to právo na pobyt malo byť na 5 rokov a po 5 rokoch už by tieto osoby mali potom v rámci príslušnej smernice nárok dlhodobý pobyt. A v niektorých členských štátoch dokonca mali nárok aj na občianstvo. Takže sú tu tieto kľúčové prvky pre aproximáciu oboch týchto štatútov a teda to povolenie na pobyt bolo na 5 rokov. A ja si myslím, že je treba zachovať stat, tu z e, nariadenia nevrácať sa k smernici, keďže to by išlo proti účelu tohto e, návrhu a myslím si, že by sme mali sa snažiť o čo najviac a nie to minimalizovať. No teraz už sa teším na návrhy mojich kolegov. Naďalej ešte finalizujeme kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ako som povedala, posnažím sa tam zapracovať čo najviac rôznych e, stanovísk, tak aby sme do konca maja o tom mohli hlasovať v výbore LIBE. Ďakujeme pani Fajon. A teraz ste neví spravodajci za EPP pani Mussolini. Ďakujem. Budem hovoriť rýchlo a k veci Mali sme skutočne intenzívny kontakt so spravodajkyňou a taktiež s rôznymi zúčastnenými stranami, ale hovorili sme napríklad o zosilnených bezpečnostných kontrolách. To, o čom hovorila spravodajkyňa, tam je veľká konvergencia, napríklad to, že treba odstrániť administratívnu záťaž. No a pretože v posl- neposlednom rade toto podporuje aj ilegalitu. Takže tých 5 rokov napríklad, to je jasné, za to chcem poďakovať. Sme za to, aby tento štatút nemusel byť skúmaný ešte druhýkrát, len preto, že to znamená obrovskú byrokratickú záťaž pre členské štáty. A okrem iného to vedie k neistote a k nestabilite aj pre tých, ktorí m, mm, sú pod toto medzinárodnou ochranou. No a čo sa týka povinnej revízie tohto štatútu Európskou azylovou agentúrou, e, dobre, pokiaľ sa niečo teda zmení iba v takom prípade v súvislosti s bezpečnosťou. Ďalej, čo sa týka sekundárnej ochrany, tak tam chceme postup primeraný situácii. Tam sa teraz skúma oprávnenie toho človeka, ktorý podlieha medzinárodnej ochrane. A nemala by sa tam používať nejaká sankcia, aby sa to celé potom vynulovalo. No a čo sa týka vnútornej ochrany, tak si myslíme, že by to malo byť naďalej na dobrovoľnej báze, pretože pokiaľ to bude povinné, tak samozrejme je treba tam mať aj spoluprácu tejto osoby. Toto je veľmi dôležitý aspekt, pretože členské štáty tu majú problém s takouto vnútornou ochranou, pokiaľ ešte nebola podpísaná bilaterálna dohoda No a toto je problém, ktorý sa riešil na úrovni viacerých vlád, viacerých členských štátov. No a čo sa týka maloletých mladistvých, tak to je ďalšia vec. My si myslíme, že najdôležitejšie je tam tých 5 dní. Tých 5 eh, dní, nie pracovných, ale celkovo 5 dní tak aby tam bola aj stanovená e, osoba e, toho, ktorý dohliada, takého tutora, aby sa nemenil, pretože toto veľmi poznačuje tieto deti. Thank you. Uh, the next... Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Išsi Halaho z EKR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. EKR uvedomuje si, že tu je potreba, aby sa ďalej harmonizovali európsky postoje v oblasti tejto oblasti na základe poskytovania napríklad aj medzinárodnej ochrany pre občanov tretich štátov. Preto podporujeme návrh komisie, pokiaľ ide o kvalifikačné nariadenie. Ak chceme ukončiť sekundárne pohyby, tak je kľúčové, aby ten výsledok individuálnych e, procesov azylových nezávisel od členského štátu, kde sa aplikuje alebo žiada takáto ochrana je veľmi dôležité, aby harmonizované štandardy boli také, kde azylový systém nebude podporovať hospodárskú migráciu. Hospodárska v tom zmysle, že ľudia e, utekajú pred chudobou, nedostatkom príležitosťou a ďalšími faktormi a nie pred persekúciou azylové systémy boli vytvorené, aby pomáhali osobám, ktoré sú perzekované, prenasledované a nie, aby sme podporovali masívnu emigráciu z jedného kontinentu na druhý. V tomto ohľade náš prístup sa líši od e, spravodajkyňho a takisto aj od toho, ktorý predložili liberáli a zelení. Ak umožníme, aby azylový systém bol zneužívaný ako kanál pre hospodárskú migráciu, budeme mať väčšiu imigráciu, ktorú si Európa z hospodárskeho alebo sociálneho hľadiska nemôže dovoliť. Podľa nášho názoru medzinárodná ochrana má byť dodato, dočasná, čo do povahy, to znamená ľudia, ktorí prídu ak už tá potreba pre ochranu nie je žiadúca, sa mohli vrátiť domov. Samozrejme, ak niekto prišiel ako utečenec, má mať možnosť žiadať napríklad aj iné povolenia na pobyt, ak úspešne sa napríklad integrovali v spoločnosti. Ale medzinárodná ochrana nemôže byť nejakým automatickým pasom pre e, stále občianstvo alebo dokonca aj e, občianstvo predovšetkým v tých prípadoch, kde ľudia preukazujú neochotu integrovať sa, bohužiaľ častokrát je to tak. Predložili sme veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré reflektujú túto základnú politickú pozíciu a očakávame, že e, to kolegovia zvážia a podporia. Napríklad medzinárodná ochrana by mala byť poskytovaná na rok jednorazovo a potreba ochrany musí byť vždy e, preverená, keď sa žiada o predlženie. Vieme, že to je administratívne zaťaženie, ale takisto je to vlastne aj prítomnosť neintegrovaných utečencov, ktorí nemajú žiadny dôvod na to, aby zostali v Európskej únii. Myslíme si, že imigrácia by mala byť dohodou medzi migrantom a celou spoločnosťou, poberateľ alebo príjmateľ medzinárodnej pomoci samozrejme má mať nejaké práva, ale takisto sú tu aj prísne záväzky, ktoré musia plniť. Napríklad pokiaľ ide o prístup k sociálnym dávkam, musí byť podmienený napríklad účasťou alebo úspešným završením integračných opatrení, ako napríklad jazykové zručnosti a kurzy. Musí to byť povinná sankcia voči tým, ktorí sú bez povolenia v členskom štáte inom ako ten, ktorý vydal takéto povolenie. Občania tretich krajín by mali byť vyčlenení zo systému utečencov, ak spáchajú vážne, vážne e, trestné prečiny, ako napríklad sexuálne zneužívanie maloletých, alebo znásilňovanie, alebo napríklad účasť alebo plánovanie alebo pobádanie na vykonávanie teroristických útokov. Poskytovanie ochrany pre osoby, ktoré sú persekuované, je našou hodnotou, ale nemôžeme byť naivní, to nie je už naša hodnota. Nemôžeme byť slepí voči hospodárskym a sociálnym dopadom e, našej krajiny. To takisto nie je hodnota, to je iba nezodpovednosť. Ďakujem pekne. Thank you. Um, the uh, shadow of Ďakujem pekne za Alde. Angelika Mlinár zdá sa, že nie je tu zatiaľ, takže slovo teraz dostane slovo pani Veržia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja nahrádzam kolegyňu Spinelli, ktorá sa ospravedlnila. Pani spravodajkyne nemohla prísť, ale ja prečítam to, čo mi dala. Pani Spinelli sa chce poďakovať pani Fajon za vynikajúcu prácu, tak to tu píše, a predovšetkým za tú prácu, ktorá bola taká náročná. Teší sa, že zamietate e, tie zmeny, ktoré tu boli navrhované a že podporujete modifikácie, ktoré navrhujete v rámci tohto návrhu. Predložila určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v súlade s týmto, princí, s týmto princípom a na to, aby sme sa vyhli nejakým pasciam, ktoré navrhuje napríklad komisia, e, môžem ich spomenúť, predovšetkým pokiaľ ide o ten návrh, pokiaľ ide o lepšiu definíciu alebo lepšie uznanie otázky utečencov, ktorí sem prišli z klimatických dôvodov, napríklad kvôli klimatickým zmenám a treba si uvedomiť, že tu je stále viac utečencov ako tých, ktorí utekajú pred e, perzekváciou. A my si uvedomujeme, že sú tu samozrejme viaceré iné efekty, ale predovšetkým aj dopady, ktoré súvisia s vykoresťovaním hospodárskym, ako napríklad land grabbing alebo water grabbing. Pani Spinelli si želá aj to, aby sa predlžila, predlžilo to obdobie, pokiaľ ide o povelenie na pobyt a treba zobrať do úvahy viaceré prvky, predovšetkým pokiaľ ide o uznanie štatútu utečencov pri overovaní toho predlžovania vychádzajú z jednotlivých pravidel, ktoré sú uplatňované v niektorých iných členských štátov. Takisto si želá, aby tá definícia členov rodiny v rámci slučovania rodín, aby tá definícia bola rozšírená, treba brať do úvahy aj vytvorenie rodín po príchode na územie Európskej únie. Chce zrušiť záväzky pre členské štáty, aby revidovali štátu medzinárodnej ochrany. Takisto chce, aby sa predlžili 3 mesiace na 9 mesiacov to obdobie, ktoré umožňuje občanom tretich krajín, aby požiadali o ďalší povolenie na pobyt v prípade, že ich štatút pre ochranu e, medzinárodnú bol neuznaný alebo nepredlžený. Takisto chce, aby sa vylúčili články reštriktívne, ktoré sa týkajú ochrany internej v rámci krajín pôvodu a predovšetkým to v tých prípadoch, kde je tu, pri, kde je tu riziko perze, prenasledovania. A to súvisí aj s tými aktivitami, ktoré, alebo s tými e, otázkami persekuácie, ktoré nastali po opustení krajiny pôvodu. Takže tento, e, tieto informácie mi dala pani Spinelli. Tlmočníci pripomínajú, že tento dokument nedostali a bol prečítaný veľmi rýchlo. Ďakujem veľmi pekne. Sophie Infeld mala nahradiť sa pani Mlinárovú, takže dostane slovo ako ďalšia. Ďakujem veľmi pekne. Angelika takisto musí byť na inom zasadnutí, takže sa ospravedlňuje. A ja v stručnosti prečítam pár riadkov alebo bodov, ktoré ona dala, ktoré tlmočníci takisto nedostali k informácii. Ide tu o revíziu spoločného azylového systému, ktorý má vychádzať zo spoločnej solidarity a harmonizácie medzinárodného štatútu pre ochranu. Pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila do týmto smerom spolu s návrhom správy. Sústredíme sa predovšetkým na ďalšiu harmonizáciu e, dvoch štatútov, subsidiárna ochrana a štatút utečenca. Pokiaľ ide definíciu členov rodiny e, z dublinského nariadenia, po tretie podpora e, opatrení Takisto pokiaľ ide o ochranu, e, kde tretie krajiny môžu zabezpečiť efektívnu a dlhodobú ochranu tým, že doplňa e, revíziu štatútu na to, aby členské štáty mali možnosť vyjadriť sa k tomu. A osobná pripomienka z mojej strany, to už nie sú slova pani Mlinárovej, iba reagujem na to, čo povedal pán Hala Aho. Ak chcete, aby ľudia sa integrovali tak, ak im nedáte nejakú dlhodobú perspektívu, tak na čo by sa integrovali? A to je iba pripomienka. A tie pripomienky, ktoré ste tu spomenuli, hovoria vlastne ako keby, že utečenci sú zodpovední za znásilňovačky. Áno, mali by byť v týchto prípadoch potrestaní, ale to sa týka všetkých a to, čo ste povedali, že mali by byť potrestaní viac, alebo to, že sú zaangažovaní v trestných činoch viac než ostatní, to je uražajúce, nevychádza to zo žiadnych informácií a ja poznám a, názory viacerých ľudí, ktoré ja nezdielam, napríklad pokiaľ ide o názory o ženách, takže Integrácia je jedna vec, asimilácia je niečo úplne iné a ja by som takisto chcela vedieť, že na základe akých štandardov. Takže každý by mal byť, by sa k nemu malo prichádzať rovnako, to znamená rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Thank you very much. Uh, the next speaker then is Jean Lambert for the Green Group. Well, thank you, and also thank you very much to the Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme pekne aj spravodajkyni. Myslíme si, že urobila veľmi dobrú prácu a preto sme nepredložili pozmeňujúce návrhy v tých oblastiach, kde s ňou súhlasíme, iba v tých prípadoch, kde ide skutočne o niečo, kde chceme dosiahnuť väčšiu zmenu alebo posilniť ešte viac to, čo ona vyjadrila. Pokiaľ ide o to, čo už tu odznelo ohľadne toho, že či, alebo, či tu budú alebo nebudú E, nebude tu ten transfer z nariadenia na smernicu. Treba sa pozrieť na možné výsledky, ktoré by to prinieslo. Myslím, že to sa preceňuje a členské štáty sa týmto vlastne dostávajú do situácií, kde sa znižujú štandardy, ktoré vlastne už vo vlastných krajinách majú. Ale ja viem, že sa k tomu ešte vrátime, keď budeme riešiť to, že čo členské štáty vlastne chcú predložiť. Jedna z tých vecí, ktorú sme my podporili, čo sme urobili prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Stiahli sme odkazy na sekundárny pohyb. Keď sa pozrieme napríklad na legislatívu, ktorá definuje, že na základe čoho niekto dostane medzinárodnú ochranu alebo ju nedostane, tá myšlienka, že treba to využiť ako nejaký mechanizmus na to, aby sa zamezilo sekundárnemu pohybu, to je podľa nás nie náležité, preto sme to vyňali. Takisto sme predložili pozmeňujúce návrhy na to, aby sme vyňali ten koncept ochrany vnútornej. Myslíme si, že dodatočná ochrana je e, bremenom štátu, pokiaľ ide o ochranu občanov a tá myšlienka, že to môže byť nás prenesené na OSN alebo na iný orgán, na iné organizácie, to je niečo, čo jednoducho my nepodporujeme je to prvá príležitosť, kde parlament má, pokiaľ je legislatívny prístup, odstraniť túto možnosť a preto by sme to aj chceli dosiahnuť, pretože nie som presvedčená o tom, že sme počuli nejaké validné argumenty na to, aby to tam zostalo. A takisto súhlasíme s tým, že treba zosúľadiť napríklad štát, tie dva štatúty, subsidiárna ochrana a och- utečenecký štatút, pokiaľ ide o práva, ktoré vlastne s týmto súvisia. A takisto súhlasíme s tým, že by sme nemali jednoducho zavezovať štáty, aby robili revízie štatútu, pretože tie bremená na členských štátoch už sú a iným spôsobom to ešte podkopáva aj určitú otázku bezpečnosti, ktorá sa týka utečencov a takisto treba spomenúť, že to podkopáva tie stimuly, ktoré by viedli k integrácii. A takisto si uvedomujeme, že pre viacerých utečencov ktorí vlastne opúšťajú svoju domovskú krajinu na dlhodobé obdobie. Ja som bol napríklad minulý týždeň v Pakistáne, stretla som sa tam s afgánskymi utečencami, ktorí sa vracali do Afganistanu napríklad po 30 rokoch. A treba povedať, že my ich nechal, my chceme nechať v nejakom váku a potom ich chceme kritizovať za to, že sa neintegrovali. Ja si myslím, že to je neľudské, to je úplne protiproduktívne, kontraproduktívne. Takže si želáme, aby sa tieto dva štatúty zlúčili. My si nemyslíme, že potreby jednotlivcov sú odlišné, či už ide o subsidiárnu ochranu alebo o štatút utečenca a preto chceme, aby tie dva štatúty boli zlúčené, ako to vlastne navrhuje aj komisia, keď bola posledná revízia. Takisto podporujeme vzájomné preuznávanie. Myslíme si, že to je dôležité opatrenie, pokiaľ ide o spoločný azylový systém. Nesúhlasíme s tým, že integračné opatrenia by mali byť záväzné. Ak budú záväzné, tak treba takisto ich urobiť aj disponibilné a viaceré členské štáty ich robia povinné bez toho, že sú k dispozícii alebo že sú dosažiteľné alebo že by sa brali do úvahy nejaké vážne trámy, ktoré súvisia s uplatňovaním nejakých vážnych e, integračných opatrení. A pokiaľ ide o prístup k financiám, nechceme, aby miestne úrady mohli mohli eh, operovať s týmito financiami. Sú tu viaceré členské štáty, ktoré kladú jednoducho veľké prekážky do cesty tohto procesu, takže sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme mi predložili a my sa tešíme na spoluprácu s pravodajkyňou ohľadne kompromisov, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nie je tu tieňový spravodajca za EFDD. Takže máme tu ešte ďalších členov, ktorí sa prihlásili a potom vlastne dostane slovo komisia a prejdeme k ďalšiemu bodu na programe, trochu včasnejšie. To je informácia pre politické skupiny, takže najprv dostane slovo Roberta Mecole. Ďakujem pekne, Jan. Dovol mi najprv sa poďakovať kolegyni Táne Alessandre a ostatným, ktorí pracovali na tomto dôležitom nástroji. Ja nadviažem na to, čo povedala Alessandra a jednoducho potvrdím to, že EPP podporuje tento návrh, kde sa vlastne dochádza k znižovaniu administratívneho zaťaženia, kde členské štáty vyhodnocujú vlastne opatrenia, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu. Myslíme si, že Európska únia potrebuje soštíhlenie jednoduchšie kritéria na to, aby sa poskytovala taková ochrana, na to, aby sme zabránili tomu, že by utečenci žiadali o medzinárodnú ochranu vo viacerých krajinách. Takisto som chcela povedať niečo ohľadne sekundárneho druhotného pohybu. Ja si uvedomujem to, čo Jean práve povedal a takisto chápem, čo chcela tým povedať, ale v istej chvíli, keď hovoríme o tom, ako môžeme ďalej rozšíriť azylové aky, musíme zobrať do že sú tu členské štáty, ktoré sa skrývajú za sekundárny pohyb na to, aby jednoducho si neplnili svoje záväzky musí tu byť nejaký dopad, konsekvencia pre azylové nakupovanie, alebo pokiaľ ide o to opúšťanie jedného štátu v prospech druhého, iba z tých dôvodov, pretože sú tu odlišné podmienky v jednotlivých členských štátoch. A toto musí byť takisto zvážené a môže to si vyžadovať veľkú diskusiu ohľadne toho, že aký druh dopadov to bude mať, napríklad pre osoby, ktoré sa pohnú medzi jednou krajinou a idú do druhej, potom čo už dostali medzinárodnú ochranu v jednom štáte, ďalej, aké dopady to vlastne budú, o tom sa budeme musieť ešte zhovárať, ale musí to byť jasne stanovené. A takisto, pokiaľ ide o to, čo podporujeme, je to, že všetci žiadatelia, pokiaľ je medzinárodnú ochranu, musia mať príležitosť mať jasný prístup, pokiaľ ide o proces určenia tohto štatútu, pretože iba v takomto prípade môžete mať férovú pomoc tým, ktorí sú zo štátov, kde majú nárok na ochranu, či už na úrovni utečenca alebo subsidiárny štát, ale takisto to bude aj efektívna, účinná návratná politika pre tých, ktorí nesplňajú kvalifikácie pre takýto štát. A takéto efektívne opatrenie by znamenalo, že tu nie je splnená situácia, alebo že tu nebude taká situácia, kde ľudia budú celé 10 ročia v krajinách bez toho, že by tu bola nejaká vízia, že budú integrovaní do spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, chair. Pani Sipel, ďakujem pekne. Musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o sekundárnych pohyboch, tak vlastne vychádzajúc z faktických informácií, náš existujúci azylový systém znamená, že dve alebo tri krajiny sú zodpovedné všetkých utečencov. Je to Taliansko a Grécko, pretože tu máme dublinský systém, pretože to sú tie krajiny, kde tí utečenci prídu. Ako do prvých krajín to neférové, vôbec to nesúvisí so solidaritou. Keď hovorím o sekundárnom pohybe, som prekvapená, že tu počúvame aj to, že je možné žiadať azyl v odlišných členských krajinách, pretože ja som si myslel, že na to by sme sa tomuto vyhli, predsa máme systém Eurodan. Takže robí sa otlačok prstov a zistuje sa, že napríklad dotyčná osoba už žiadala azyl v inej krajine. Zdá sa, že toto nefunguje, takže možno by sme sa mali sústrediť na to, aby fungovalo to, čo už máme a nemali by sme hľadať nejaké ďalšie regresívne opatrenia. A takisto chcem doplniť niečo ohľadne otázky. Otázky ochrany tých, kde sú povolené napríklad štatúty utečencov, tieto vždy musia byť iba dočasné. Máme skúsenosti napríklad v Nemecku, pretože počas tých rokov, kde sme brali utečencov, môžem vám povedať, od začiatku poviete ľuďom, že máte ochranu ale iba na určité obdobie, tak prečo títo ľudia by sa mali integrovať do spoločnosti? Prečo by sme sa mali držať pravidel, ak mi povedala, ale o rok budete musieť opustiť našu krajinu. Tak jednoducho nemám dôvod držať sa nejakých pravidel. Takže na to, aby niekto vlastne mal možnosť zostať v tej krajine, kde dostanú azyl, tak čo je veľmi dôležité, je to, aby sa podporovali prvky integrácie. A takisto máme skúsenosti v tej oblasti, že ak niekto bol donútený opustiť, opustiť svoju krajinu kvôli vojne, tak viacerí z týchto ľudí sa vrátili do tej krajiny potom čo sa vojna skončila. Ale napríklad nezabúdajme na takú situáciu, ako je Sýria. Tá vojna už vlastne tam trvá 6 rokov. Takže Myslím si, že tí, ktorí museli opustiť krajinu, nechcú zostať utečencami celé to obdobie, pokým tá vojna bude trvať ani 6 rokov. Chcú jednoducho začať svoj život inde a myslím, že to je dobre nielen pre utečencov, ale aj pre spoločnosť, v ktorej momentálne žijú, do ktorej prispievajú a nečakajú iba na to, že ich niekto zašle naspäť. A ešte posledná pripomienka ohľadne zasielania tých, ktorí sa stali kriminálnikmi. To ma znepokojuje táto myšlienka, pretože ak ste kriminálnikom a je potrebné vyšetrenie, tak musíte sa dostať pred súd a musíte byť potrestaní. Takto to funguje. Ak pre jednu skupinu ľudí to, že zostanú v našich krajinách, vytvoríme nejaké iné štandardy, čo to bude znamenať pre justičný systém z hľadiska? ak my budeme reagovať na taký zločin odlišným spôsobom pri odlišných skupinách a teraz vytvárame nové pravidla pre utečencov, a ktorá bude tá ďalšia skupina, ktorá si zaslúži ďalšie pravidla, pretože sa nám nepáčia títo ľudia. Takže musíme sa držať toho, čo bolo vytvorené v rámci princípov právneho štátu a Musíme sa vysporiadať s kriminálnikmi rovnakým spôsobom, či sú to Nemci, Francúzi, Rumúni, Poliaci, Sýrčania alebo nejaká iná národnosť. Máme naše pravidla v rámci justičného systému a musíme ich dodržiavať. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Čejkovský. Ďakujem veľmi pekne, veľmi krásne ste vyslovili moje meno. Zdechovský. Niekoľko poznámok. Veľmi pekne ďakujem e, pani spravodajkyni za to, že sa pustila do tejto správy, ktorá nie je jednoduchá. A to hovorím s obrovským obdivom k tomu, čo už urobila na tejto správe doteraz. A preto verím, že príjme odo mňa určité námety, e, ktoré predkladám na základe praktickej skúsenosti e, práce v utečenských e, táboroch. Nechávam to na diskusiu, máme pomerne veľa času a dúfam, že pán predseda ma nezastaví a že budem môcť sa viedriť k podstate veci. Poďme bod po bode. Poprvé samotné nariadenie. A osobne, keď som si to prečítal a porovnal som to so smernicou radu z roku 2003 lomeno 109, z 25. E, novembra 2003. Myslím si, že, je tam, e, že nie sú tam nejaké veľké významné rozdiely. Sú tam určité posuny, pokiaľ ide o vnímanie rodinných príslušníkov, ale vo všeobecnosti by som povedal, že toto nariadenie, tak ako je definované Európskou komisiou, ten význam a toho ducha, s, e, s ktorým bol predstavený, e, nebude mať. Pokiaľ ide o konkrétne odporúčania, domnívam sa, že niektoré z nich boli spracované vynikajúco. Vy ste to e, upremili určitým smerom E, e, zodpovedajúcim súčasnej azylovej situácii, ale napríklad v článku 2 definície rodinných príslušníkov podľa môjho názoru je to pomerne zložité. Ako zadefinujeme rodinného príslušníka? Kto ním je? je ak je to súrodenec toho, kto e, dostal azyl, e, je e, rodinný príslušník? Myslím si, že je tu určité slabé miesto a musíme diskutovať o tom, či táto úprava nestane sa tzv. pull faktorom na eh, mm, znovu naštartovanie mm, migračnej kríze. Ďalší bod, odsek 1, nové písmeno C a A, kde eh, samozrejme vidím určitý problém v prijatie návrhu, aby došlo k rozšíreniu okruhu osôb e, oprávnených e, získať status doplnkovej ochrany. Osobne sa domnievam, že v situácii, keď e, Európska únie teraz čelí náporu určitých ľudí, návrh rozširovať okruh osôb kvalifikovaných na eh, jednu z fóriem eh, medzinárodnej eh, ochrany je pre najmenšom nezodpovedný. Ide o zásadné naboranie existujúceho konceptu medzinárodnej ochrany a napokon toto nebolo až tak rozsiahlo diskutované na medzinárodnom poli a je to zásadná zmena. Ďalšia vec, ktorú by som chcel predniesť, je tá, že nesúhlasím až tak so soladením doby platnosti povolenia e, na pobyt e, vydávaného e, utečencami a tými, ktoré dostávajú doplnkovú ochranu. Domnievam sa, že členské štáty by mali mať určitý priestor na rozhodnutie o tom, ako to upravia. A posledná vec. Adaptačná lehota, ktorá sa e, skracuje na tri mesiace. Domnievam sa, že tak zásadné zmeny, a najmä vzhľadom na to, že v súvislosti s azylovým konaním e, prebiehajú viaceré súdne spory, o ktorých sa rozhodne v najbližšom čase, to jedného roka, Domnievam sa, že tento postoj rady poskytnúť dva roky na implementáciu týchto ustanovení sa mi zdá byť pomerne logický a podľa mňa aj vecný. Práve tu netreba sa uponáhľať a viaceré azylové postupy v súčasnosti e, funguje, fungujú, prepačte, a v tomto prípade nie je dobré tlačiť na urýchlenie vo všeobecnosti, vo vzťahu k tomu, čo sa tu povedalo, eh, čo povedala Sofie, keď reagovala eh, na kolegov z EKR. Tu sa nazdávam, že v, pri azylovej eh, problematike potrebujeme rešpektovať kultúru práva a normy členských štátov. A že rovnako je dôležité Eh, ak eh, teda hovoríme o potrebe integrácie, častokrát eh, hovoríme, ako sa to má robiť. Tento týždeň som navštívil utečenecký tábor Balkova v Českej republike. To je utečenecký tábor, kde sa zdržovajú ľudia pred či už dobrovoľným alebo nedobrovoľným umiestnením, pardon, odchodom z Českej republiky. Je tam zhruba 50 ľudí a väčšina z nich sa tam dostala, pretože porušilo právo členského štátu, v tomto prípade Českej republiky, právo na pobyt v tomto štáte. Častokrát išlo o to, že títo ľudia pricestovali s falošnými dokladmi e, alebo páchali trestnú činnosť E, boli zapojené do organizovanej trestnej činnosti, napríklad distribuovali drogy a žili pritom na území e, Českej republiky e, počas viacerých rokov a opakovane dostali predlženie či už azylu alebo doplnkovej ochrany. Boli tam ľudia, ktorí pobývali v Českej republike napriek tomu, že situácia v ich pôvodnej krajine už nezodpovedala kritériem na istú ochranu. A to treba vnímať aj v kontexte daného nariadenia a e, e, pri ostatných úpravách musíme si uvedomiť, že členský štát by mal mať možnosť odmietnúť takýchto ľudí a neumožňovať im viaceré takéto triky na predlžovanie konania, pretože niekedy E, takéto konania na návrat e, do vlasti e, vďaka takýmto možnostiam kľúčkovania niekedy trvajú 3 až 4 roky a podľa mňa to je nedôstojné. Ďakujem pekne za tento priestor. Zvyčajne ja sa vyjadrujem do jednej minúty, takže som si dovolil využiť tvoju zhovievalosť. Zvyšný čas, e, skutočnosť, že nemáme až tak veľa kolegov a preto som chcel približiť všetky svoje myšlienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Lenas. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem Tani za odvedenú prácu. Myslím si, že má progresívny e, e, e, e prístup. E, e, Bolo predložených 800 pozmeňujúcich návrhov, ale musíme sa tomu venovať Troška nesúhlasím s ňou v tom zmysle, že mali by sme mať iba pozitívne integračné opatrenia, aby sme predchádzali sekundárnym pohybom. Domnievam sa, že potrebujeme aj pozitívne, ale aj e, e sankčné opatrenia, aby sme zaistili, aby ľudia, ktorí hľadajú v Únii ochranu, a, a e, Únie, členské štáty sú povinné e, poskytnúť takúto ochranu Eh, uchádzačom, ale musí to, eh, sa to urobiť v zmysle existujúcich pravidel a postupov eh, a nie podľa jedn, jednoducho rozhodnutia žiadateľov. A nie, nie som presvedčený, že pozitívne opatrenia budú v tomto smere až také vhodné. Pani Zipel, E, e, to povedala niečo, čo ma prekvapilo. Povedala, že môžeme použiť e, eurodok, aby sme zabranili sekundárnym pohybom. A venujeme sa tomu a jediný výsledok je to, že sme vyneli z úpravy akýkoľvek odkaz na sekundárny pohyb. Takže dúfam, že keď sa budeme snažiť upraviť eurodok, získame v tomto smere podporu sociálnych demokratov. Ďakujem pekne. A posledná požiadavka 20 sekúnd Sofie Entfeld. Pokiaľ ide o sekundárny e, pohyb, e, súhlasím s Birgit Zippelt, to sa rieši v iných návrhov, napríklad v smernici o podmienkach e, príjmania. Tam sa rata nielen so stimulami, ale aj sankciami a takisto s tým, že ľudia sa vrátia do svojho domovského štátu. A pán Zdechovský tu spomenul hodnoty. Netreba e, súhlasiť určitými e, hodnotami a kladiem sa otázku, e, o aké hodnoty ide. Ľudia môžu súhlasiť s vašimi hodnotami, nie s mojimi, ale musia rešpektovať zákony a keď počúvam eh, odporcov emigrácii, ktorí tvrdia, že emigranti musia akceptovať naše hodnoty, to sú zvyčajne ľudia, ktorí majú eh, zvláštne eh, hodnoty voči ženám, gejom a podobne vrátane zásadných hodnot upravených zmluvami. Ďakujem veľmi pekne. Hm. Teda vypočuli sme všetkých e, e, e, členov, ktorí sa hlásili o slovo a teraz obraciam sa na komisiu a chcem požiadať jej predstaviteľov, aby sa ujeli slova. Ďakujem pekne. Vítame pozmeňujúce návrhy, najmä tie, ktoré posilňujú zámery návrhu komisie. Mohli by ste prosím vás zapnúť mikrofón, ktorý vám bližší? Teda e, vítajem e, e, pozmenujúce návrhy, ktoré ste predložili, najmä tie, kto, tie ktoré posilňujú zámery návrhu komisie. Chcela by som podotknúť najmä tie, ktoré mm, posilňujú záruky v oblasti integračných opatrení, ich poskytovania zo strany členských štátov, ako aj tie, ktoré posilňujú úpravu pre e, maloleté osoby, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré sa o nich starajú. Chcel by som e, trošku vystrihať e, pred použitím koncepcie environmentálnych utečencov, pretože legálna koncepcia medzinárodnej ochrany ráta s tým, že musí existovať nejaký subjekt prenasledovania alebo chybajúca ochrana a to nie je vždy prítomné v prípade e, environmentálnych utečencov. Chcel by som vám tiež e, pripomenúť ešte e, ďalší cieľ tohto návrhu a síce, snaha o posilnenie konvergencie v oblasti rozhodovania o azyle v celej únie s tým, aby sme mali náležitým spôsobom fungujúci, fungujúci azylový systém. A v tomto e, zmysle domnievame sa, že využitie alternatívy vnútornej ochrany je e, veľmi dôležitý je veľmi dôležité e, v otázke integrácie. Chcela by som poukázať na to, že jedným z prvkom návrhu komisie, ktorej presne ráta s právom na to, aby sa osoba zostala, aj keď e, e, e, už spomínala potreba ochrany, e, súvisí e, s e, e všeobecnými e, kritériami migrácie, legálnej migrácie. Chcel by som tiež podotknúť, že návrh komisie neprináša nejaké nové prvky, ale len kodifikuje už e, e, e, rozhodnuté prípady v tomto smere. A ešte poznámka ohľadom sekundárnych pohybov. Tento návrh tiež neprináša nič nové, iba je reflexiou nášho návrhu v Dublinskom naradení z hľadiska príjemcu tejto ochrany v tom zmysle, že príjemca musí zostať v členskom štáte, ktorý poskytol ochranu, prípadne nemal by e, sa presunúť do iného členského štátu e, e, na základe iných nárokov. Napríklad môže cestovať či už v zmysle úpravy šengenského priestoru alebo iných nárokov na pobyt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Sigeti z Európskej komisie a týmto uzatvárame tento bod programu. Ďakujem všetkým zúčastneným. A teraz pokračujeme a, a, a, a ideme na ďalší bod programu. O niečo skôr, než sme s tým rátali. Ide o dva spoločné body orgán európskych regulátorov pre elektronickú elektronické komunikácie a Európsky kódex v oblasti, v oblasti elektronických komunikácií. We are still waiting. Musíme ešte e, troška počkať, e, kým e, prídu predstaviteľe komisie, takže prerušíme to na niekoľko minút. Ale poprosím vás, aby ste sa nevzdialovali. Okay, dear colleagues, the, uh... Vážení kolegovia, zástupcovia komisie uh, sú uh, podľa všetkého na ceste, ale nerad by som vás uh, nechal príliš dlho čakať. V septembri 2016 komisia predlúžila návrh kodexu elektronického elektronické komunikácie. Ide o rekodifikáciu e, štyroch e, smerníc. Dnešným výborom je ITRE a výbor LIBE sa má k tomu viedriť. Obidve e, správy sú navzájom úzko prepojené a preto spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia sa rozhodli to riešiť spoločne. Pán Petersen je, pán, je spravodajcom, teraz predloží návrh stanoviska a potom odozdám slovo tieňovým spravodajcom a samozrejme predstaviteľom komisie, potom ako sa sem dostave. Pán Peterson, nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Uh, chcem poďakovať uh, všetkým tieňovým spravodajcom za skvelú prácu a pomoc. Ako spravodajca pre tieto dve stanoviska som mal to privilegium, že som sa snažil upraviť e, návrh komisie s prehľadnutím na kľúčové kompetencie e, nášho výboru, aby sme posilnili dôveru občanov, transparentnosť a e, ochranu údajov. Otázke kodexu pre elektronické komunikácie vítam návrh komisie zameraný na e, aktualizáciu regulačného rámca, úspešná implementácia by e, mala znamenať aj záruku slobody vyjadrovania, šírenie informácie, e, pluralizmu médií, e, kultúrnej diverzity, ochrany spotrebiteľov a súkromia ochrany osobných údajov. A preto navrhujem upraviť znenie, aby sme naplnili tieto ciele, ale zároveň, aby sme zohľadnili aj predpokladanú revíziu smernice o súkromí, a zosoladenie s nariadením, všeobecným naredením a ochrane mm, mm, údajov v návrhu stanoviska. Navrhujem vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov služieb, najmä pokiaľ ide o definíciu medzi e, ľudskej komunikácii, takisto e, zabezpečiť minimálne e, požiadavky na bezpečnosť služieb a po tretie zaistiť súkromie pre konečných používateľov. Zrejme si spomínate, že prednedávnom sme schválili iniciatívu ohľadom vplyvu Big Data na základné práva. Aj v tomto e, návrhu by sme e, mali ošetriť aj možnosť e, šifrovania z hľadiska zabezpečenia súkromia a ochrany údajov. A nemali by sme pripustiť nejaké zadné dvierka, aby sa to neskončilo oslabením ochrany Takisto navrhujeme e, vytvoriť e, e, regulačný orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, takže druhý návrh, ktorý aktualizuje právny rámec elektronických komunikácií. E, treba, aby príslušné e, agentúry e, si dobre, sa dobre zhostili všetkých úloh a preto navrhujem návrh komisie posilniť kompetencie Európskeho orgánu regulátorov aby pritom zohľadňovali základné práva a princípy zakotvené v charte základných práv Európskej únie. No, myslím si, že pokiaľ BEREK bude nezávislý a zodpovedný, tak sa tým zaručí účinná plná implementácia regulačného rámca pre elektronickú komunikáciu. Je zasadné zaručiť riadnu transparentnosť a nediskrimináciu pre všetky procesy, pre všetkých účastníkov, operátorov. A taktiež toto musí sa využívať pri fungovaní BEREKu No a teraz už sa teším na vaše pripomienky k, tomuto, k týmto návrhom e, správ. Teším sa teda na vaše pripomienky a poznámky. Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajci. Alebo tí, ktorí tu sú. Pán Škripek. Takže prosím. Ďakujem, pán predseda. Taktiež by som rád poďakoval spravodajcovi za tvrdú prácu, ktorú odvedol na týchto správach. A je treba podporu. Podporujeme tu, ako som veľmi rád, náš priemysel, aby vyvíjal nové služby, novú technológiu pre európskych občanov. No a s týmito príležitosťami prichádzajú aj výzvy, napríklad ako je využívanie e, údajov e, občanov a taktiež ochrana osobných údajov. Vždy tam ide o to, aby sme nastrojili rovnováhu medzi prílišným kontrolovaním a zaručením dostatočného dohľadu. No a máme tu dôležitú úlohu Bereku, ktorou je e, udelovanie rád alebo poradenstvo. To podporujem, ale nepodporujem vytváranie nejakej novej európskej agentúry, pretože takto by e, sa tu nezaručila ochrana základných práv a priemysel sa bude mať lepšie, keď nad nimi nebude komisia mávať svojou dlhou rukou. A národné regulačné orgány by mali mať príležitosť sa podeliť o svoju expertízu a o svoje rady, tak ako to robia teraz. Takže pokiaľ niečo nie je pokazané, prečo by sme to mali opravovať? To je moja otázka. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem. Ako vidím, žiadny ďalší tenový spravodajca už tu nie je, ktorý by sa chcel prihlásiť, takže ja ako tenový spravodajca sa chopiť tejto príležitosti. Vyjadrím sa k návrhu stanoviska, ktoré je veľmi dobrým základom pre pripomienky výboru ITRE. Som veľmi spokojný s týmto textom a taktiež si myslím, že je treba podporiť e, celkové šifrovanie v e, priebehu celého procesu end-to-end -end encryption. A taktiež chcem opýtať, či možno keď raz za 10 ročia robíme takúto reformu, tak by sme mohli end-to-end -end encryption tam vložiť ako štandard pre elektronickú komunikáciu. O tom by som rád diskutoval, ale pán Petersen, zatiaľ sa mi váš text veľmi páči a pokúsim sa taktiež k nemu prispieť. Aj kolegovia, pokiaľ už nikto ďalší sa nechce vyjadriť, tak chcem požiadať komisiu Pán Ibov. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som prišiel trošku neskôr, ale kancelária moja je trošku ďaleko od vášho parlamentu. Videli sme stanovisko, návrh stanoviska, gratulujeme spravodajcovi, ďakujeme za aj pripomienky ďalších kolegov. Taktiež podobné sa návrhy prišli z ďalších výborov a my sme pripravení spolupracovať so všetkými príslušnými výbormi, aby sme našli stredovú pozíciu. Ďakujem komisii, ďakujem, že ste sem prišli. My sme začali trochu skôr, takže sa nemusíte ospravedlňovať. Sme radi, že ste tu a teraz odozdávam slovo späť pánu Petersnovi, spravodajcovi. Ďakujem. Takže, čo sa týka ďalšej podpory kľúčovania, šifrovania, tak aby to sa to stalo štandardom. Dobre, mm, o tom si rád podiskutujem, je to celkom ďaleko siahle a má to celkom veľké dôsledky, ktoré bolo treba zvážiť. Takže dobre, diskutujme o tom a uvidíme, ako to poď ďalej. Pán Škripek, obávam sa, dá sa teda to o tom nesúhlasiť, či je dobré tu vytvoriť agentúru alebo nie. Ja by som argumentoval, že tá dohoda tu je a mm, bolo by dobré to urobiť. No, aby som povedal, že podľa materiálov a dokumentácie, ktoré máme, teraz, ktoré máme teraz pred sebou, tak to má svoje opodstatnenie. Takže ja by som to v texte takto ponechal. Dobre, ďakujem za vaše príspevky a určite sa môžete obrátiť na mňa alebo na sekretariát, pokiaľ sa tomu chcete ešte vyjadriť. Ďakujem, chcel by som vás všetkých informovať, že sa návrhy môžete zasielať do 3. mája 10. hodiny rannej. To už je len pár dní, takže nezabudnite na to. Taktiež vám chcem pripomenúť, že pozmenujú sa návrh ohľadom toho, že ohľadom kodifikovanej časti je treba e, dopre, doprevádzať e, s opodstatnením, e, že tam sa hovorí o pravidle číslo 105. No a bohužiaľ teda je ne, toto nepripustné tento návrh nepripustný. Ďakujem. Ďalej. Ďalší bod programu je predchádzanie využívania finančného systému na účely prania špinavých peniazí alebo financovania terorizmu. Máme tu aktualizáciu súčasnej situácie, máme tu e, trialóg ohľadom príslušnej smernické, ďalší trialóg sa plánuje na 10. mája. Spolu s prodajkyňou za Libe je pani z Argentíny, ktorá by nám chcela poskytnúť aktuálne informácie, ale bohužiaľ to nemôže byť, takže prečítam jej stanovisko miesto nej. Už je to rok od eh, Panama Leaks a ukázalo sa jasne, že transparentnosť v oblasti prania špinavých peňazí, e, výbaj sa daňovej povinnosti a daňovým únikom je, je zásadná. Taktiež e, chceme zabr- musíme zabrániť e, kriminálnikom, aby schovávali svoje príjmy. Toto je zásada, je to zásada pre Európsku úniu, ale pre tretie krajiny, predovšetkým pre rozvíjajúce sa krajiny, odhrali sa už dva trialógy ohľadom revízie eh, spisu o boj proti praniu špinavých peňazí a zrakovanie je jasné, že pre nás všetkých je dôležité nájsť dobrý výsledok, ktorý nám umožní zaujať prísnejšie stanovisko proti sa dane povinnosť daňovým únikom, financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. No a mali sme príležitosť diskutovať e, v rámci prvej orientačnej diskusie rôzne aspekty, ktoré nás čakajú, ako napríklad registre, ktoré budú obsať informácie o tom, kto vlastní spoločnosť alebo trust, potom o predplatených kartách a o, taktiež o lepšou, e, lepšej spolupráci Taktiež e, teda je tam otázka e, registrácie e, používateľov, vlastníkov. Tam sú určité aj nedostatky, ktoré môžu zneužívať páchatelia. No a dúfam, že rada sa um, bude súhlasiť s parlamentom v mnohých veciach, v nasledujúcich rokovaniach. No a 10. mája, ako pani z Argentíny píše, sa bude konať ďalšie kolo a neviem, či komisia by sa k tomu chcela vyjadriť. Myslím si, že to nie je potreba. Určite to bolo len pre vašu informáciu, takže teraz ste informovaní. No momentálne by som až do hlasovania 11.40 prerušil schôdzu. Takže máte všetci čas na kávu. Ďakujem.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 Chceli by sme začať teraz tým hlasovaním. A začneme s hlasovaním bod 13 automatizovaná výmena údajov evidencií vozidiel v Chorvátsku spravodajca Claude Moraes. Toho tu ja nahrádzam dnes a prejdeme teda k hlasovaniu samotnému. To je jednoduchý postup. E, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci, takže končím hlasovanie. Je to prijaté, ďakujem pekne. Ďalšie hlasovanie je o dohode medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Pardon, prepášte, dohoda medzi EÚ a Norským kráľovstvom Ospravedlňuje sa predseda. O dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014 až 2020. Je to prijatie správy, takže prejdeme k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Has everybody voted? The vote is closed. Končím hlasovanie. A to je takisto prijaté. Ďakujem spravodajcovi, pánovi Zdechovskému. Our next vote. Ďakujem. Ďalšie hlasovanie je viacročný rámec pre agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 až 2022. Rapporteur is Angelika Spravodajca je Angelika Mlinár. A takisto budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Has everybody voted? The vote is closed. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Ďakujem pekne. páči, nemám hlasovaciu kartičku. Môžem teda byť započítaná do hlasovania? Áno, uvedieme to v zápisnici. Ďakujem pekne. Okay, so we will then Dobre, takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu normy pre príjmanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu prepracované znenie, spravodajkynia je Sofia Intveld a máme tu technickú úpravu prvá veta druhého odseku o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu 21 po slove effectively nasleduje nasledovne and in any case no more than 20. Takže toto bolo odsúhlasené a je to iba technická úprava a teda žiadam spravodajky, nech sa vyjadri. Ja nemám už čo k tomu dodať, takže začneme hlasovať. Ďakujem pekne, takže môžeme začať hlasovať. Začneme s pozmeňujúcim návrhom 52 a 53, ktoré sú identické. Hlasov, otvorme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, áno, končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu 1a. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci áno, končím hlasovanie prijaté. Teraz kompromis 1b. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. 207. Iba druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 7a a kompromis 7c, blokové hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 235 a 236 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 237. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 7b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. S hlasom pani Lunačekovej to je prijaté. Takže opakujeme hlasovanie, aby sme si to overili. S hlasom pani Lunačekovej otváram hlasovanie o 7b. Hlasovali všetci. Áno, končím hlasovanie. Takže to je zamietnuté. teda budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré nasledujú 238 a 239, ktoré sú identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 31. Otváram hlasovanie. 31. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Pozmeňujúci návrh 255. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 9b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz 282, ktoré otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvesto osemdesiat otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 275. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 11a a 11c a 11e unblock. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Potom kompromis 11b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz 311. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sme si návrh 310. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu jedného navyše z EPP. Je tu jeden EPP navyše. Takže EPP musí jednu kartičku vyťahnuť zo zariadenia. Ďakujem. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 12a, 12c, a blok. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. Kompromis 12b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 13, kompromis 13, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 357, otváram hlasovanie. Jeden EPP je navyše. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz kompromis 14. Otváram hlasovanie. kompromis 14. Navyše jeden z EPP tu je. Je mi to ľúto. Dobre, už je to v poriadku. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Jeden EPP navyše. Neviem, čo sa deje, ale Už je to v poriadku, ďakujem, končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 16a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 16b, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Teraz kompromis 17a a 17d, unblock, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, a je to schválené. Zmení si návrh 421, 28, 29. Sú identické. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý pozmenici návrh 449 schválený pardon, 429. Kompromisný návrh 17b. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 17c. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 18. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež prijatý. Kompromisný návrh 20. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Svalený kompromisný návrh 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 22. Hlasujte, prosím. Nehovorím príliš rýchlo. Stíhajú tlmočníci. Končím hlasovanie. Prijatý kompromisný návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 518. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. 519. Hlasuje sa. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 520. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie tiež zamietnutý. 521. Hlasujem, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 25. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmenujúci návrh 54. Пятьдесят четыре. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 27. Končím hlasovanie. Schválený. 60. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 61. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý kompromisný návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 29. To je ďalšie hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 30. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 31. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromisný návrh 32. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 34. Kompromisný návrh 34. Hlasujte. Prosím, končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 36. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Prijatý 37 za. Pardon, hlasujte prosím. Končíme hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 38. Hlasujte prosím. Končíme hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý pozmenujúci návrh 97. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmením sa návrh 96. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Spolu s pani Lunaček je to schválené. 98. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 99. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 100. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 41. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 42. Hlasuj sa. Konec hlasovania. Schválený. 108. Za. E, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zemetnutý. Kompromisný návrh 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromisný návrh 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 45. Kompromisný návrh. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý si návrh 121. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. 122. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 123. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 124. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 125. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 126. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválený. Pozmení sa návrh 127. Nie, ten odpadáva. sa návrh 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený sa návrh 47. Hlasujeme. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromisný návrh 48. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromisný návrh 49. Koniec hlasovania. Prijatý. Pozmeni sa návrh 135. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 136. Z... Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 137. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 138. Končíme hlasovanie. A je to prijaté. A teraz Ample 31. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Schválený Ample 33. Končíme. Prijatý. Ample 34. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Prijatý. Ample 39. Všetci ste stihli odovzdať hlas. Končím hlasovanie. Tiež prijatý. A teraz úvodné ustanovenie. Ample 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. A Ample 15. Je to doplnenie. Na začiatku uh, uh, textu sa uvádza dumping practices. Nech sa páči. E, končím hlasovanie. Prijatý. A teraz budeme hlasovať o, o, o návrhu v záverečnom znení. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz e, hlasujeme o rozhodnutí e, o začiatí rokovania, mandáte a zložení e, negociačného týmu. Všetci ste odovzdali svoj hlas. Konec hlasovania. Aj toto je tiež schválené. Blahoželám pani spravodajkyni. To by bolo všetko. Nuž, e, ďakujem vám pekne, kolegovia, a prajem vám pekné popoludnie.